svoju solidaritu s deťmi trpiacimi Downovým syndromom. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán Kotáš. A teraz sa dostávame k hlasovaniu. Podľa nášho programu budeme hlasovať v rámci zjednodušeného postupu v správe pána Čabrnocha. Ide o koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia. Otváram na menovité hlasovanie. Hlasovali ste prosím všetci. Končím hlasovanie. Návrh sme prijali veľkou väčšinou. Gratulujeme a teraz správa pána Broka pristúpenie Európskej únie k zmluve o priateľstve a spolupráci o východnej Ázii. Hlasujeme. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. správu sme prijali veľkou väčšinou. Gratulujeme pán Brok. Teraz sa dostávame k správe pána Rangela. Návrh protokolu o obavách Jerského ľudu týkajúcich sa Lisabonskej zmluvy. Ide o zmluvu o fungovaní Európskej únie. Otváram hlasovanie, menovité hlasovanie. To je za. Končím hlasovanie. Príjma sa, gratulujeme pán Ranger. Druhá správa týkajúca sa návrhu protokolu o obavách írskeho ľudu týkajúcich sa Lisabonskej zmluvy. Hlasujeme menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Príjma sa. Gratulujeme ešte raz, pán Ranger. Ďalej budeme hlasovať o správe pána Tejseru mnoho politiky súdržnosti v najvzdialenejších regiónoch Európskej únie v súvislosti so stratégiou Európa 2020. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Príjme sa, gratulujeme, pán Tejsera. Dostávame sa k správe pana Hovita. Ľudské práva vo svete a politika Európskej únie v tejto oblasti. Tak ide najprv o návrh uznesenia. Budeme hlasovať o dvojke menovite. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Príjme sa. Dostávame sa k, o, k osmičke prvá časť. Kto je za prvú časť, prosím? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Príjma sa. Druhá časť. Kto je za? Kto je proti? Skontrolujeme to k druhej časti. Osmička, elektronické hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Pozmeňujúci návrh 12. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Zamieta sa. 14. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Zamieta sa. 13. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Zamieta sa. 15. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Zamieta sa. Pozmeňujúci návrh 16. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Zamieta sa. 41 v častiach. Prvá časť, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Príjme sa druhá časť, kto je za? kto je proti, kto sa zdržal hlasovania. Skontrolujeme druhú časť, prosím. Tak 41. hlasujeme, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijíma sa s rozdielom dvoch hlasov. Trojka, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, zamieta sa. Pozmeňujúci návrh 17, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, zamieta sa. 21, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania? Zamieta sa. Pozmeňujúci návrh 22. <clears throat> Kto je za, kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Príjma sa. 18. Kto je za? Proti. Zdržal sa hlasovania. Zamieta sa. 60 v častiach. Prosím, prvá časť o prepačte, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania. Príjma sa druhá časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania. Príjma sa. Dostávame sa k štvorke, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania. Skontrolujeme to. Pozmenujúci návrh 4. Elektronická kontrola. Začíname hlasovanie. Končím hlasovanie. Príjma sa. Pozmenujúci návrh 5. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Príjme sa. Pozmeňujúci návrh 19. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Zamietať sa. Pozmeňujúci návrh 20. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? príjme sa. odsek 93 v častiach. Menovité hlasovanie k prvej časti. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Príjma sa druhá časť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Príjma sa. Dostávame sa k odseku 99 v častiach. Prvá časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdrža hlasovania. Prijíma sa druhá časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdrža hlasovania, príjma sa. Dostávam sa k časti koncertu 101, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie k prvej časti. Končím hlasovanie. Primám sa druhá časť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prima sa. Pán Silvestri, máte slovo. Chce navrhnúť ústny návrh. Nech sa páči, máte slovo. Vážená pani predsedajúca, podľa 101 by som rád dodal práva žien a materstva patria ku kompromisom Chcem, aby členské štáty podporovali ženy, matky. A ide tu tiež o otázku prerušenia tehotenstva. Je tiež dôležité chrániť život, teda chrániť nový život. Ja by som chcela povedať, že tento návrh pána Silvestra má podporu väčšiny. Nech sa páči. Pán Silvestri ešte raz. Chcem s rešpektom povedať, že tu ide o práva embryí, aj tí, ktorí tu sedia, boli niekedy embriami. Nebudeme otvárať diskusiu, budeme pokračovať. Tento návrh bol zamietnutý, pretože nemal dostatočnú podporu. A teraz šestka, prosím, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, zamieta sa. Dobre. Teda elektronicky k pozmeňujúcemu návrhu 6. Konec hlasovania. Zamieta teda sa. Hlasujeme o 18. v častiach, prosím. Kto je za prvú časť? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Príjma sa druhá časť. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Skontrolujeme to. Druhá časť. Otváram hlasovanie. Prosím, máte slovo. Pane Ries, máte slovo. Požiadali ste o slovo, nech sa páči. Vážená pani predsedajúca, nemôžem hlasovať, pretože moje sluchadla nefungujú. Bolo by dobré, keby som mala fungujúce sluchadla. Dobre, takže vám niekoho pošleme. Druhá časť. 18 elektronická kontrola, prosím. Končím hlasovanie. Príjma sa. Dostávame sa ako 102 častia, to dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania. Príjma sa. Druhá časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa. Tretia časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa. 103 v častiach. Prvá časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa druhá časť za, proti, zdržal sa hlasovania, príjma sa 104 v častiach, prvá časť za, proti, kto sa zdržal hlasovania, príjma sa Hlasovali sme o obidvoch častiach. 104 druhá časť, na to sme zabudli, prepačte, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjme sa. Dostávame sa k 105. Budeme hlasovať v častiach, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, príjme sa. 106 v častiach, prvá časť, kto je za, kto je proti, že sa zdrža hlasovania, príjme sa. Druhá časť do 106, kto je za, kto je proti, kto sa zdrža hlasovania. Skontrolujeme to. Druhá časť 106, elektronicky prosím. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Príjma sa. Pozmenujúci návrh 7. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Príjma sa. Pozmenujúci návrh 8. Kto je za? Kto je proti? Prosím vás, a hláste sa tak, aby som to dobre videla. Kto je proti pozmenujúcemu návrhu 8? Tu sa zdržal hlasovania. Príjma sa. Dobre, môžeme to elektronicky skontrolovať. Otváram hlasovanie. Osmička. Konec hlasovania. Príjma sa. Sto dvanáctka, pán Tavareš. Pirát navrhol ústny návrh 112. Pán Tavareš, prosím. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Je to doplnenie odseku 112, prečítam to po anglicky víta fakt, že EU podporila budovanie kapacít e, pre pôvodné obyvateľstvo v rámci EÚ a zdôrazňuje, že podporovanie efektivity zástupcov pôvodného obyvateľstva je dôležité pri súčasnej podpore logistiky, informácií a infraštruktúry a vyzýva EÚ, aby podporovala a pokračovala ďalej v tejto podpore. Ďakujem pekne. Dobre, Máte prosím námietky proti tomuto návrhu pana Tavareša? Zdá sa, že to tak nie je. Dobre, tak budeme hlasovať o tomto návrhu. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Príjme sa. Pozmeňujúci návrh 9. Kto je za? Kto je za, kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Nehlasujete zreteľne, takže to musíme skontrolovať. Elektronický návrh 9. Začíname hlasovanie. Končíme hlasovanie. Zamieta sa. Dostávame sa k desiatke, kto je za. To je za. Proti. Kto sa zdržal? Schválené. Druhá časť. Za. Proti zdržali sa, prijíma sa. Pozmenujúci návrh, hlasovanie spoločné, e, hlasovanie menovité. Zahajujem hlasovanie. Zjavne nepočujeme nemecký, nemecké tlmočenie je ten problém vyriešený? Hlasovanie o pozmenujúcom návrhu 11. Hlasovali všetci? Končím hlasovanie. Príjma sa. Hlasujeme o celom návrhu uznesenia. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Príjma sa ako väčšinou. Gratulujeme pánovi Hovitovi. Milé kolegyne a kolegovia, prerušíme teraz hlasovanie, pretože budeme mať slávnostné rokovanie a po tomto slavnostnom rokovaní budeme pokračovať v hlasovaní.